pracovné miesta. E, je potrebné postarať sa aj o mladých s postihnutím, ktorí sú súčasťou nášho vzdelávacieho systému. Ďakujem. Podľa agendy nasleduje správa pani Elizabeth Jegle o správe o úlohe žien v poľnohospodárstve a vo vidieckých oblastiach. Pani spravodajkyňa má slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Ako spravodajkyňa v rámci správy z vlastnej iniciatívy úloha žien v poľnohospodárstva vo vidieckých oblastiach bolo môjim cieľom viesť obsiahlu diskusiu, aby som e, pritiahla pozornosť verejnosti na túto problematiku. Ústrednou úlohou európskej politiky pre vidiecké politiky pre detskú oblasť zostáva eh, postarať sa o rovnaké podmienky eh, všade a aby nedošlo k nerovnakému vývoju v aglomeráciách mestských a na vývoj, aby ľudia eh, na vidieku mali rovnaké perspektívy. V ostatnom desaťročí sa poľnospodárska politika zamiera, zameriavala na pozitívny rozvoj mm, vidieckého priestoru. V budúcnosti pôjde o to, aby sme sa postarali o ďalšie takéto priestory a o ich vývoj. To si vyžaduje nových aktérov. Je potrebné využiť a zohľadniť potenciály žien vo vidieckých oblastiach. Skúsenosti ukazujú, že kvalita života a ekonomická sila sú dobre najmä v regiónoch, kde sú prezentné, kde sa angažujú aj ženy. V ostatných rokoch sa jasne ukázalo, že hm, z podpory žien e, môžu vyplynúť dôležité rozvojové kroky. Tieto skúsenosti sme urobili v rámci podpor, v rámci e, druhého piliera vo všetkých regiónoch v Európe. Avšak aj v poľnohospodárstve je úloha žien e, veľmi dôležitá. Ženy v ostatných rokoch v tejto oblasti podstatne prispeli k diverzifikácii a k prispôsobeniu sa podnikov situácii na trhu. Multifunkcionalita poľnohospodárstva e, nadobudla konkrétnejšie formy. E, ponúkajú sa inovatívne produkty a služby popri samotných poľnohospodárských výrobkoch. A tieto potenciály potenciály možno ďalej využívať. Šance existujú e, pri konkrétnej podpor- v rámci konkrétnej podpory žien v poľnohospodárstve ich profesné kompetencie, záujmy a výkony musia byť e, viac zohľadnené. Za týmto účelom požadujeme, aby ženy v plnej miere mali prístup k zdrojom v rámci poľnohospodárstva, farmárky, e, chcú eh, mm, sa spolu podieľať na všetkých eh, právach a povinnostiach eh, mm, patrí sem aj ich primerané zastúpenie v poľnohospodárskych grémiach, adekvátne sociálne zabezpečenie žien pracujúcich v poľnohospodárstve je nevyhnutné. Po intenzívnom dialógu nám e, po hlasovaní vo výbore pre poľnohospodárstvo sa podarilo prijať e, správu len s jedným hlasom proti. Na zajtra sa e, nebol predložený žiaden pozmeňovací návrh a to ukazuje, že sme našli dobrý kompromisný návrh, ktorý je únosný pre všetky politické skupiny. Jednohlasnosť by dala práve príslušnú váhu, aby ju zohľadnila komisia a rada. Ďakujem všetkým kolegom, najmä tieňovým spravodajcom, za vynikajúcu spoluprácu diskusia, ktorá je pred nami o budúcnosti SPP po roku 2013, nesmie e, zabúdať na úlohu žien v poľnohospodárstve. Som presvedčená o tom, že naša správa bude dôležitým základom pre túto nevyhnutnú diskusiu a povedie k pozitívnym príspevkom aj v budúcej e, diskusii o financovaní. Ďakujem vám za pozornosť. Grazie. E, cominciamo il catch di... Ďakujem. A teraz začneme z Catch the Eyes. Pani McGinnis, ďakujem, pani predsednička. Blahoželám Elizabeth Jegle za jej veľmi dobrú prácu, ktorú odviedla pri príprave tejto správy e, a takto si počína po celé tie roky, čo ju poznám. E, to, ja by som chcela upriamiť pozornosť na niekoľko odsekov. Odsek 4, ktorý sa týka e, dôležitosti potrebného rozpočtu pre polnospodárstvo. Odsek 10, nové technológie vo vidieckých oblastiach, prístup k širokopasmovému internetu. Myslím si, že obzvlášť dôležitý je odsek 34, že ženy by mali byť dostatočne zastúpené zastúpené aj vo všetkých pozíciách v sektore polnospodárstva, tak aby sa všetky rozhodnutia prijímali tak z hľadiska mužov ako aj žien. E, toto žiaľ e, nezodpoveda skutočnosti, pretože e, v polnospodárstve v týchto pozíciách je prevaha mužov. A napokon by som chcela poukázať na problém farmárov v súčasnosti. Je to neistota a problémy vyplývajúce z reforiem, ako aj dodatočné náklady s nimi spojené. Chcem, aby bola by som rada, keby sa tým komisia, keby, komisia, keby táto, toto posolstvo sa dostalo komisii. Ďakujem, e, pani Tikal. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Hlavným problémom žien vo vidieckých oblastiach je nedostatok pracovných príležitostí a s tým súvisiaci e, problém nedostatočných príjmov. Vzdelávanie detí a zdravotnícke služby vo vidieckých e, oblastiach sú dôležité pre existenciu týchto komunít, e, pretože zamestnávateľia nemajú dostatočný záujem o to, aby v týchto regiónoch umiestnili umiestňovali výrobné prevádzky. E, nie je tam dostatočná základná infraštruktúra a preto je potrebné prijímať politiky, ktoré uľahčujú prístup k verejným službám. Musíme rešpektovať náš záväzok zlepšovať prístup k internetu vo vidieckých oblastiach. E, takisto je potrebné podporovať vidieckú turistiku, e, rodinné podniky a podporovať e, úmysel vidieckého obyvateľstva zostať žiť vo svojich oblastiach. Ďakujem, pani predsednička. Ja vítam túto správu, e, ktorá prišla v správnom čase. Nie mnohí ľudia si uvedomujú, že 42 osôb, ktoré pracujú pravidelne v poľnospodárstve, sú ženy. A myslím si, že pre ženy aj pre rodiny je dôležité, aby mohli zostať v, e, na e, vidieku a pokiaľ ide o stratégiu 2020, je potrebné, aby sa im uľahčoval každodenný život. Patrí sem lepšie zdravotníctvo, ostatné služby, doprava, e, prístup k internetu. E, nemôžeme sa však zameriavať len na e, trh, ale aj na e, zabezpečenie tak sociálne, ako aj zdravotné. Takisto musíme zlepšovať manažerské schopnosti žien a podporovať ich zapájanie do rozhodovacích pozícií. To má e, obrovský vplyv a verím, že takýmto spôsobom sa posilní v budúcnosti úloha žien v polnospodárstve. Ďakujem, pani Ferreira. Pán Ferreira. Ďakujem. Ehm, ehm, postavenie žien ehm, vo vidieckom svete odráža veľkú krizu v súčasných politikách, konkrétne v politike, spoločnej hospodárskej politike. V EÚ ženy predstavujú 42 osôb pracujúcich v polnospodárstve a e, takisto e, s tým súvisí e, aj skutočnosť, že e, vzhľadom na e, reformu spoločnej hospodárskej politiky dochádza k zániku mnohých e, rodinných e, e polnospodárských usadlostí a podnikov. E, e, Situácia sa tu zhoršuje aj v dôsledku finančnej krízy. Preto je potrebné konať a e, pomáhať ženám e, prostredníctvom zlepšovania verejných služieb, zdravotníctva, vzdelávania, ale aj možnosti trávenia voľného času, aby nedochádzalo k ďalšiemu exodu z vidieka. Ďakujem. A teraz e, Nikolesku. E, ďakujem, pani predsednička. E, myslím si, že e, správa hovorí predovšetkým o životných podmienkach vo vidieckom prostredí. To by som niečo chcel povedať. Pokiaľ ide o Európsky fond pre rozvoj vidieka, je potrebné, aby sa využívali existujúce prostriedky na e, znižovanie rozdielov medzi mestským a vidieckým prostredím e, je potrebné začať modernizáciou základnej infraštruktúry po tretie, chcel by som poukázať na starnutie obyvateľstva a na dôležitosť programov, ktoré podporujú zotrvanie mladých pracovníkov v polnospodárstve. Ďakujem. Ďakujem. Posledný vystupujúci, vystupujúca pani Dančia. Ďakujem, pani predsednička. Blahoželám pani Jegle k jej prístupu v tejto správe. Myslím si, že uznanie úlohy žien v polnospodárstve má zásadný význam tak v primárnej výrobe, ako aj pri diverzifikácii aktivít. E, musíme poukázať na e, vysokú mieru e, chudoby vo vidieckom prostredí a o tom, že je potrebné zabezpečiť rovnosť príležitosti pre ženy v polnospodárstve aj v rámci spoločnej polnospodárskej politiky. Osoby, ktoré žijú vo vidieckom prostredí, by mali mať zaručený prístup k vzdelávaniu, k ďalšiemu vzdelávaniu, k zdravotníckým službám, ako aj k ďalším infraštruktúram a službám pre rodinu. Dôležitosť rovnosti príležitosti vo vidieckom prostredí predpokladá lepšie e, zapájanie žien do e, ekonomických aktivít a zároveň je potrebné e, pokračovať v multifunkčnom charaktere aktivít. Ďakujem teraz, má slovo pani komisárka. E, ďakujem veľmi pekne. E, je dôležité, aby sme hovorili o týchto témach a Komisia si veľmi dobre uvedomuje zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú ženy v polnospodárstve ako aj vo vidieckých oblastiach. Vidíme tu úlohu pre politiku eh, rozvoja vidieka. Eh, je tu niekoľko oblastí, ktoré sú dôležité pre ženy vo vidieckých oblastiach, ako je zakladanie mikropodnikov, podpora predaja polnospodárských produktov, to je len niekoľko príkladov. Politika e, rozvoja vidieka predpokladá aj e, možnosti e, harmonizácie, zosolaďovania pracovného a rodinného života tým, že sa e, podporia e, zariadenia pre starostlivosť o deti, ako aj pre staršie osoby. Takisto e, sa podporuje doprava. Situácia vo vidieckých oblastiach členských štátov je veľmi rôznorodá, aj pokiaľ ide o možnosti a požiadavky. Členské štáty a regióny musia starostlivo analyzovať situáciu a vypracovať namierušité opatrenia prepojené s miestnymi podmienkami a prihliadajúc na konkrétne podmienky. E, členské štáty by mali uprednostňovať ženy, pokiaľ ide o niektoré opatrenia, takisto by, takisto by mali využiť opatrenia sociálneho inžinierstva, e, zlepšiť prístup k úverom a lepšie aplikovať program LEADER, e, kde by sa mal mobilizovať rozvoj potenciál danej oblasti. Komisia súhlasí s tým, že by bolo užitočné, keby by sme mali viac údajov o postavení žien, ale predovšetkým vo svetle výzvy členských štátov k smerom k zjednodušeniu by bolo ťažké e, presvedčiť štáty, aby e, vypracovali ďalšie správy. Ale e, v tých štátoch, kde to je možné, by bolo potrebné štatistiky lepšie e, posúdiť a zohľadniť pri vypracovaní implementačných správ a správ o rozvoji vidieckých oblastí. E, takisto pokiaľ ide o ženy vo vidieckých oblastiach, tu je dôležitá výmena skúseností. To by som chcela upozorniť na Európsku sieť pre rozvoj vidieka a e, jednotlivé národné siete. Tieto by sa mohli navzájom učiť a bolo by vhodné, keby väčší počet združení žien využíval existujúce siete na prepojenie žien v jednotlivých vidieckých oblastiach. Ďakujem, pani komisárka. Končím ehm, hl- diskusiu. Hlasujeme zajtra na poludne. No a podľa programu teraz nasleduje eh, správa pani